bol e, vymenovaný za člena výboru Envy. Ak nebudú k tomu žiadne námietky, budeme to považovať za schválené. Nevidím, že by boli žiadne námietky, preto označujem toto vymenovanie za právoplatné. Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Ako prvá kolegy.